Európa dosiahla. To znamená rozhodovať o tom, kde investovať a kde najvýznamnejšie zasiahnuť životy Talianov i ostatných Európanov. A preto v minulom máji komisia predložila e, vyvážený, férový rozpočet e, pre našu budúcnosť. Je to rozpočet, ktorý je efektívnejší a viac sa zameriava na témy, ktoré sú dôležité pre väčšinu našich ľudí. Napríklad komisia navrhla E, takmer strojnásobenie fondov pre migráciu a bezpečnosť. Takmer, v sume takmer 33 miliard eur. A zároveň lepší, efektívnejší e, rozpočet EÚ pre vonkajšie činnosti pomôžu, pomôže zlepšiť partnerstva s krajinami v, našej, v našom susedstve. Toto je osobitne dôležité pre Taliansko, ktorá je krajinou, ktorá prebrala také veľké množstvo zodpovedností v tejto oblasti. Budeme investovať do toho, aby naše ekonomiky boli konkurencie schopnejšie, aby boli inovatívnejšie a produktívnejšie. Kľúčom pre Taliansko bude 50-percentné zvýšenie do výskumu a inovácií a 9 miliardový program Digitálna Európa, ktorý pomôže programu digitálnej transformácie v Taliansku. Investície do našej budúcnosti zároveň zahrňajú investície do ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania a školení. Preto komisia navrhla zdvojnásobenie rozpočtu 30 miliard eur pre Erasmus Plus program. Je to vlajková loď EÚ e, v mobilite. Našim cieľom je podporiť všetky sektory vrátane vyššieho vzdelávania, ako i odborného vzdelávania. V roku 2017 viac ako 65 tisíc Talianov participovalo na programoch Erasmus. V nasledujúcom viacročnom rozpočte budeme ďalej budovať na úspechu investičného plánu pre Európu, tzv. Junckerovho plánu. Taliansko je jedným z najväčších e, príjemcov tohto plánu. Takmer 58 miliard dolárov investícií pre taliansku ekonomiku a viac ako 215 tisíc malých a stredných podnikov, ktoré profitujú z tohto programu. Junckerov plán zvýšil významne súkromné investície, ako i verejné investície v Taliansku. Je to pozitívny signál, pretože by sme nemali príliš zaťažovať uh, placov dane, pokiaľ existuje ju takéto fondy. Tieto investície uh, zmenili mnohé veci v Taliansku 17 miliónov e, bolo nasmerované do e, obnovy lokálnej nemocnice v Terebisu. Ďalej e, zlepšenie prístupu k pitnej vode pre viac ako 4 milióny ľudí a ďalšie milióny eur idú pre zlepšenie prístupu k internetu, čo zabezpečí prístup pre viac ako 7 miliónov domácností. Budúci rozpočet má potenciál ísť ešte oveľa ďalej tým, že 650 miliard e, eur bude slúžiť na investície. Toto všetko opäť zmení životy e, ľudí v Taliansku ako i v Únii. Najmä to platí v období, kedy e, niektoré veľké ekonomiky v Európe zažívajú ťažkosti z dôvodu globálnej neistoty, ako i domácich víziev a volieb. Taliansko potrebuje dôveru, dôveru domácnosti investorov. Dôvera je ako kyslík. Všimnite si, všimnite si ju len keď e, sa míňa, len keď ju nemáte. Neistota vážne ohrozuje pracovné miesta. E, v talianskej raz bol pomalší, ako je situácia v eurozóne. Je to štruktúrálny program, problém. Menší raz znamená menej pracovných miest pre občanov Talianska. Zároveň a hovorím to pri každej príležitosti, Taliansko patrí k najkreatívnejším ekonomikám na svete. Budúcnosť vašej krajiny je vo vašich rukách. Robte to, čo je potrebné, aby ste naštartovali túto kreativitu a poskytli skvelú budúcnosť pre vašich občanov. Vážení poslanci, vážený pán premiér, už e, prešli dva roky, odkedy sme prezentovali Bielu knihu o budúcnosti Európy. Začali sme tým debatu, ktorú dnes vedieme naďalej o tom, ako má Európska únia vyzerať. Niektoré rôzne scenáre ukazujú na rôzne cesty, ktorými sa môžeme vydať. Odhľadnúť od toho, akou cestou sa vydáme, je tu niekoľko vecí, ktoré sú spoločné a jednou z nich je centrálna úloha Talianska v budovaní našej únie. Európa potrebuje silné Taliansko a Taliansko potrebuje silnú Európu. Nebolo prekvapením alebo náhodou, že prvé riadky uh, tohto dokumentu sa týkali manifesta Spinelliho a Rossiho. Takže keď sa pozriete na, na budu, našu budúcnosť, mali by sme sa všetci inšpirovať tými, ktorí tu boli pred nami a začali E, budovať silnejšiu, zjednotenejšiu úniu pre nasledujúce generácie. Tak, ako to urobili pre nás. Ďakujem pekne. Poďme teraz, poďme teraz vystúpenia menej jednotlivých politických skupín. Začne Manfred Weber, predseda EPP. Nech sa páči. Pán predseda, vážený pán podpredseda komisie, vážený pán premiér, srdečne vás vítam tu v Európskom parlamente. Váš prejav začal eh, pohľadom ľudí. Ja som z Dolného Bavorska, ja eh, sa stretávam s polnospodármi, eh, v kostole sa stretávam so spoluveriacimi, so zdravotnými sestrami sa stretávam, s týmito ľuďmi sa rozprávam a počúvam o tých istých problémoch. Máme nedostatok výhľadov pre mladých ľudí, tak tiež chýba sociálna dimenzia, sociálna spravodlivosť na to, aby sme dokázali reagovať, musíme byť konkrétnejší než to, čo nám hovoríte vy, pretože na to, aby sme dokázali reagovať na ekonomické problémy, faktom je, že Taliansko je krajina s najnižšou mierou rastu v EÚ. Jurky Katajnen to napokon spomenul. A to nie je len problém pre Grét, pre Taliansko, pardon, je to problém celú EÚ, pretože hovoríme o jednej z krajín G7, teda je to jedna z krajín nášho ekonomického motora. My, EPP, sa domnievame, že potrebujeme investície v súčasnosti v EÚ a vidíme taliansku vládu, ktorá sa nedokáže dohodnúť ani na už odsúhlasenom projekte medzi Francúzskom a Talianskom. EPP sa domnieva, e, že je potrebná stabilná mena. To je základom silnej ekonomiky, aby sa budovala dôvera. Vaša vláda niekoľko týždňov e, pri e, úvode funkcie zvažovala, či by ste ešte mali byť členom eurozóny alebo nie. My sa domnievame, že iba s ochotou podporať reformy je možné získať si podporu pre hospodárskú budúcnosť vašej krajiny a programové krajiny, teda Írsko, Polsko, Cyprus a tiež Španielsko dokazujú, že ak je ochota podporovať reformy, tak je možné získať si dôveru mladých ľudí. Oni totiž priniesli reformy eh, na trhu práce, daňovom eh, sektore, eh, dokonca aj Nemecko, agenda Gerharda Schrödera, agenda 2010, to bolo spúšťačom súčasne ekonomicky silného Nemecka. Teda reformy sú nevyhnutné pre budúcnosť. Vaša vláda v súčasnosti nie je príliš ochotná pozerať sa do budúcna v otázkach reforiem. My sa tiež domnievame, že aj stabilný rozpočet je nevyhnutný pre silnú ekonomiku a to nevidíme. Taktiež v Taliansku vidíme, že sa zvyšuje dlh. To je taký súhrn. Okrem toho investície Európskej únie v Taliansku. Je to veľký problém, že v Taliansku je tak nízky rast a to je opäť vaša zodpovednosť. To nie je zodpovednosť iných, je to zodpovednosť talianskej vlády my plne berieme na vedomie, že ste zvolení, že je to demokraticky zvolená vláda, máte mandát od talianského ľudu, ale pravdepodobne jednoduchšie spustiť eh, víťazstvo vo voľbách ako hnutie proti elitám, než zotrvať vo vláde ako takéto protielitné hnutie. Niektorí sa možno už stávate pomaličky aj novou elitou v Taliansku. E, ešte jedna vec, e, ktorú by som raz spomenul, to je migrácia. Naša solidarita zo strany EPP nadalej platí. My sa domnievame, že Taliansko si zasluhuje solidaritu. My plne chápeme hnev talianského ľudu. Oni už e, celé roky vidia, že Taliansko nezískalo žiadne prejavy solidarity od ostatných, preto navrhujeme novú podobu mechanizmu solidarity Európskej únie, ale pre nás je tiež problém vidieť, že člen Rady, Európskej rady je tu prítomný a hovorí nám, že jeho vlastná inštitúcia v tomto zlyháva. Európsky parlament si svoju povinnosť spustil, splnil, pardon, teraz je e, rada na ťahu. Ďalej, e, čo sa týka európskeho prístupu k otázke Ruska. Zatiaľ talianská vláda bola ochotná dať súhlas podporiť sankcie, to vítame. E, Oceňujeme, že je tu spoločné porozumenie. Rusko sa snaží oslabiť Európsku úniu dlhodobo. Na druhej strane v posledných dňoch sme zaznamenali diskusie, ktoré nás e, e, znepokojujú v súvislosti s Venezuelou. E, je tam situácia, ktorá je neudržateľná. Dokonca sa zastavuje aj preprava liekov, čo ešte ďalej destabilizuje krajinu. Na druhej strane e, máme demokraticky zvolený parlament, ktorý žiada o nový začiatok a žiada len o možnosť predčasných volie prezidenta krajiny. Preto Guaido má pravdu, keď hovorí, že v liste, ktorý napísal talianským občanom, sa pýta, prečo vaša vláda ho nepodporuje, prečo talianská vláda nie je ochotná podporiť demokratické sily vo Venezuele. Myslím, že na to by ste mali odpovedať ak naozaj ste presvedčení o správnosti spoločného európskeho projektu. Toľko niekoľko myšlienok odo mňa. Ďakujeme za prejav všeobecnej ochoty hľadať podporu európskom spôsobu života. Ešte dve zásady na záver. Spomenuli ste agentúra, Európska agentúra to e, zverejnila, že Taliansko je e, hlasnejšie, e, že je prítomnejšie E, my sme nikdy nespochybňovali, že e, Taliansko je dostatočne e, hlasným členom. My nepotrebujeme hlasitosť, my potrebujeme kompromis, my potrebujeme ochotu rokovať. Ak budú všetci hovoriť hlasno, tak výsledkom bude len hluk a nie konkrétne pozitívne výsledky. Ďalej hovoríte o prepojení ľudí v Európe a rozhodovacím procesom v Európe. Máme tu zastúpených eh, všetkých politických predstaviteľov Talianska, Ligu, Forca, eh, všetky ostatné politické eh, strany. My aj z iných krajín sme tu zastúpení v celom spektre. My tu zastupujeme naozaj v plnej miere našich občanov únie a preto toto práve je miesto, kde sa rozhoduje o budúcnosti Európskej únie. Ďakujem. Per il gruppo dell'Alleanza Teraz za skupinu SAD, socialistov a demokratov, dostáva slovo jej predseda Bulman. Vážny pán premiére, ďakujem za to, že ste prišli k nám dnes do Európskeho parlamentu. Je to dom, je to sídlo európskej demokracie, je to sídlo verejnej diskusie, verejných rozpráv a tiež úprimného vyjadrovania. Teda začal by som v tomto duchu, ak dovolíte, a podelím sa s vami o svoje obavy. Som veľmi znepokojený, keď vláda zakladajúceho člena Európskej únie, vláda jednej z krajín G7 sa čoraz viac snaží posunúť e, Taliansko do politickej a ekonomickej izolácie. A to v kontexte externe, keď na jednej strane sa už nedokážeme spolahnúť na Washington, tak ako sme sa naň mohli spolahnúť v minulosti. A tiež sú tu nové hrozby od Ruska. Vidíme, že vaša ekonomika sa posúva k úpadku a tiež vidíme, že priemyselná výroba klesá. V tejto situácii som veľmi smutný, z toho, že dochádza k nezmyselnej eskalácii medzi Francúzskom a Talianskom. Čo to má znamenať? A na čo je to dobré? A vy to veľmi dobre viete, v konfliktoch, akým je tento, e, nie sú výťazí. Nikto nedokáže zvýťaziť v takomto konflikte. To je e, zjavný prípad e, konfliktu, v ktorom obe strany prehrajú. Taliansko a Francúzsko sú významnými obchodnými partnermi. 76 miliard eur to je objem každoročného obchodu medzi týmito krajinami. 100 tisíce pracovných miest závisia od tejto spolupráce. Zdôrazňujem, 100 tisíce pracovných miest. Nie, nie elity, úplne bežných ľudí, ktorí pracujú v týchto ekonomikách. A Talianská ekonomika si už nemôže dovoliť eh, ďalšie straty. 0,8 to je pokles eh, talianskej ekonomiky za tento rok. To je najnižší rast eh, spomedzi krajín Európy. Vy, sa, vy ste v kampani žiadali návrat dôstojnosti práce. Toto je váš cieľ údajne. Ja by som si veľmi želal, aby ste to naozaj aj prejavili skutkami, aby ste vrátili dôstojnosť práce. 75 tisíc mužov a žien stratilo prácu, mnohí ďalší sú zaseknutí v nestabilných, nízkoplatených eh, povolaniach. Mladí ľudia sú nutení opustiť krajinu v snahe nájsť si lepšiu budúcnosť. A ako by to nestačilo, úspory, celoživotné úspory mnohých italianských eh, rodín boli ohrozené E, tým, že sa naplánovala kolízia e, s Európskou úniou vo veci rozpočtu. Na čo toto bolo nevyhnutné? Išlo len o PR jedného človeka, jedného muža? 1,7 miliardy eur. Takáto je cena za e, nápravu takéhoto kroku v posledných mesiacoch. Iba preto, aby Salvini mohol hodiť vinu na Brusel. Pán Salvini má um, vyniká na všetko, ale nemá riešenie na nič. Toto je súčasťou e, momentálnej reality v Taliansku. Aby odklonil pozornosť od ekonomického chaosu, teraz sa Salvini púšťa do e, útokov na migráciu. Ja som sám pred dvoma týždňami bol v Katánii a tam som mal možnosť presvedčiť sa o tom, ako 47 ľudí 12 dní nesmelo opustiť plavidlo záchrannú loď Sea-Watch. Medzi nimi boli taktiež obete mučenia, maloleté osoby, um, iba preto, že boli um, uh, zajacami ideológie, pretože sa to nedalo e, inak vyriešiť. Stali sa loptičkou cynickej politiky. A to nie je preto Taliansko, ktoré poznáme, kolegyne, kolegovia. My poznáme iné Taliansko Poznáme veľké európske Taliansko e, s Altírom Spinellim, s e, Gasperim. E, tí, tí nikdy, naozaj nikdy by z dôvodu krátkodobých politických údajných ziskov obetovali svoju krajinu či dokonca celú Európu. Ja veľmi dobre chápem a naša skupina veľmi dobre chápe, prečo ľudia v Taliansku sú sklamaní. Vaša predchádzajúca vláda naozaj mala obrovské výsledky za sebou tisíce e, ľudí zachránila v núdzi na mori a Európa nedostatočne reagovala. Európa neprijavila dostatočne solidaritu. Ale kto ich sklamal? Predsa nie pro európske vlády, predsa nie tí, ktorí naďalej chcú posvať Európu ďalej. Len sa pozrite a povedzte ľuďom v Taliansku priamo, kto im nepomáha presadiť Dublinskú reformu. To sú predsa priatelia pána Salviniho, to sú Kačínsky, Orbáni a všetci tí ostatní podobní e, ako pán Kurc v Rakúsku, títo všetci blokujú. Toto je predsa realita. Povedzme si to otvorenie. aká je pravda. Pro európske síly opäť e, sa nasadzujú, aby zachraňovali ľudí v Sea-Watch a je tentokrát ich zachránili oni, pretože sa to takto patrí. Ešte stále tu existuje táto Európa, aj toto Taliansko, kde jeden za druhého navzájom bojujeme. To veľké Taliansko, ktoré všetci poznáme, je to Taliansko Spinelliho, Kasperiho, je to situácia, keď sa pozeráme na rybárov v Taliansku, na Lampedusa, tí vyrážajú na šíre more a vedia, čo ich presne čaká, že budú musieť zachraňovať ľudí v núdzi taktiež e, loď ty, e, loď pobrežných hliadky vašej krajiny. E, oni nesmeli, taktiež obojsť do zátoteky nemohli vojsť do prístavu, pretože im to nebolo povolené. A tiež to vidíme aj u odvážnych starostov a primátorov, ktorí svoje vlastné obydlia dávajú k dispozícii, aj keď vláda zničila útočiska obydlia pre týchto ľudí v núdzi. Ešte stále teda toto veľké Taliansko tu existuje, to Taliansko európskych hodnôt, a takémuto Taliansku chceme podať pomocnú ruku, pretože v neho veríme, ale vláda musí prestať eh, takto sa na nás škeriť eh, s ehm, so zásterkou ľudskosti. To totiž nemá nič spoločné s Talianskom, ktoré poznáme. Ehm, je najvyšší čas postaviť sa proti populizmu, proti tým, ktorí sú zničiť eh, našu domovinu. Taliansko si zaslúži našu solidaritu a majú a Taliansko patrí do srdca Európy, do stredu Európy spoločne so svojimi najbližšími priateľmi a spojencami. Skôr ako dám slovo pánovi Fitovi, ktorý vystúpi v mene EKR, chcem pripomenúť predsedom skupiny, že nemôžu prekračovať rečnícky čas. Nebudeme to tolerovať a prídu vlastne rečnícky čas eh, poslanci vašej frakcie. Pán Fito, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. A preto všetkým chcem medzi nami privítať pána predsedu vlády. Eh, Vitajte. Myslím si, že je to naozaj dobrá príležitosť, veľmi dôležitá, aby sme sa mohli spoločne pozrieť na otázky, ktoré sa týkajú budúcnosti Európy a úlohy, ktorú krajina Ehm, ako si to pripomínali vy, ale ako dobre vieme aj my, krajina, ktorá je kľúčová v projekte budúcnosti Európy. Myslím si, že práve preto je veľmi dôležité vyvinúť maximálne úsilie. Častokrát tieto diskusie sa stávajú takými veľmi všeobecnými, vágnymi až generickými diskusiami a nemajú takú hĺbku, ktorú by sme potrebovali a to je častokrát možno v kontraste s tou realitou, ktorú prežívame. A preto je moje vystúpenie bude um, z vystúpenie, ktoré bude zamerané na uh, tie kritické hodnotenia, ktoré tu zazneli ohľadom toho, ako e, Európa zlyhala, možno ako Európa nedokážala zvládnuť niektoré kľúčové témy, ako napríklad migrácia alebo ekonomické témy. E, vypočuli sme si to aj počas posledných vystúpení, ale myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme dokázali aj počerknúť aj niektoré body, ktoré treba vysvetliť. Ja by som rád povedal alebo ukázal niektoré konkrétne príklady, aspoň niektoré tie protirečenia, pán predseda, na ktoré treba nájsť odpoveď. Pretože v čase, keď my hovoríme o imigrácii, jedna z tých tém, ktorým sa venuje vaša vláda, najmä na začiatku tohto uh, vášho národného mandátu, začala vláda konať možno nie až tak negatívne, ako to bolo podané, ale boli to vlastne e, snahy hľadať riešenie na problém, kde je nevyhnutné byť oveľa konkrétnejší a talianskí rybári nemôžu byť e, na moriach preto, aby zachraňovali e, životy migrantov, ale e, v tomto smere je dôležité, aby sme protestovali voči tomu, ako Európa nedokáže konať v niektorých oblastiach. Ale zároveň mi dovolte povedať ešte niekoľko ďalších vecí. V prvom rade týka sa to migrácie. Naozaj súhlasíme, pán predseda, s vami, ale čo sa týka globálneho kompaktu, tam je fotografia kde vidíme, akú veľkú neistotu máme vaša vláda. Vy ste sa zúčastnili na zasadnutí valného zhromaždenia OSN, povedali ste, že, ste, že súhlasíte, potom sa vrátili a nakoniec ste sa zdržali. Venezuela. Ehm, dnes ste hovorili, ako dôležitú úlohu zohráva Európa. Povedali ste, že je nevyhnutné, aby sme hovorili jednotným hlasom. A dovolte mi pripomenúť, že na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie len kvôli jedinému odporu Talianska, Európa nedokázala jasne pomenovať a jasne sa vyjadriť k otázke Venezuely. Len Taliansko blokovalo tento, manda, tento koncenzus. Ďalej ekonomická spolupráca. Mne naozaj veľmi lúto, že bohužiaľ dôsledky um, vášho konania sú veľmi pomílené. Treba si uvedomiť, že neexistujú nejaké ehm, možnosti štruktúrálneho riešenia ehm, ekonomických problémov na národnej úrovni. Presne naopak Treba si uvedomiť, že tu riziko toho, že sa bude ďalej zvyšovať deficit práve v čase hospodárskych ťažkostí. Otázka je, na čo sa ten deficit zvyšuje. Ako áno, ja chápem, deficit sa môže zvýšiť, ale na čo sa zvyšuje ten deficit? A tieto politiky, ktoré zvyšujú štátny dlh, sú negatívne politiky a budú ho ďalej prehlbovať. A ešte jedna ďalšia vec. Dnes je deň, eh, ktorý je naozaj veľkým dňom, ako už bolo povedané skôr, kým my sme tu, kým vy tu vystupujete o rozvoji našej krajiny a o tom, ako úlohu zohláva Taliansko v Európe. Váš minister infraštruktúry eh, predstavuje alebo jednu katastrofálnu eh, správu toho, že tá je niečo, čo má byť zablokované. Takže to je naozaj niečo, čo je tá obrovská nezrovnalosť, tie obrovské protirečenia, voči ktorými stojím. A ja od vás žiadam jasné odpovede, pán predseda vlády, aby vaše závery boli koherentné, aby ste hovorili v súlade s tými hodnotami, ale bohužiaľ tie fakty sa oberajú presne opačným smerom. Ani nie pre Taliansko, ale aj pre celú Európu. nielen pre Taliansko, ale pre celú Európu. Ďalej. Za skupinu ALDE slovo dostane pán Ferhovštát, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokúsim sa vystúpiť v taliansky, po taliansky, vážený pán predseda. Prečo? A pretože e, ešte hovorím o svojej krajine. Ja, pán predseda Conte, som zalúbený do Talianska. Som zalúbený do Talianov. Pre mňa je Taliansko viac než len krajina, pretože pre mňa je Taliansko e, s osobnením civilizácie. Taliansko e, je miesto, kde sa zrodila naša európska civilizácia. Celé storočia odtiaľto pochádzali spisovatelia, umelci, sochári, maliari a z celého zvyšku Európy všetci umelci chceli aspoň raz navštíviť Taliansko, aspoň tam chceli raz za život pobyť, pretože objaviť Taliansko znamenalo e, byť súčasťou tohoto procesu, navštíviť Taliansko, Florencia, navštíviť Rím, potom Neapol a potom zomrieť. urobil to Goethe, Eh, urobilo to, urobili to mnohí ďalší a práve preto dnes pán Conte, eh, dnes mi je veľmi ľúto, keď vidím, ako politicky degeneruje Taliansko. Ehm, vidíme autentickú degeneráciu, ktorá nezačala včera. Nezačala ani pred rokom. Minimálne je to podľa mňa tak pred 20 rokmi. A ten dojem, ktorý mám, je, že táto nádherná krajina prešla, eh, alebo sa, sa zmenila zo, zo z, z presvedčeného obrancu Európy, z zakladateľa našej európskej rodiny, na niekoho, kto, kto zaostáva na chvoste Európy, kto kde si povzdialia šteka na Európu. A to je naozaj veľmi smutné, pretože hovorím to úprimne, hovorím to nielen vám ako predsedovi vlády, e, kontému všetci vieme, ako katastrofálne spravoval krajinu Berlusconi. To je realita, treba to povedať. A treba si povedať, že katastrofálne vládnutie alebo zlé vládnutie bolo, od, o, o, bolo ešte ďalej zhoršené počas vašej vlády. To je ten problém, že počas vlády Salviniho a Di Maja, tí, ktorí sú tí skutoční šéfovia tejto vlády, sa to ešte zhoršilo. Je to vláda, ktorá sa správa protieurópsky, pán Konte. Je to vláda, ktorá je otvorene nenávisná voči ostatným členským štátom, ktoré sú súčasťou našej európskej rodiny. Je to talianská vláda, talianská vláda, ktorá e, zakázala Európskej únii jednohlasne vystupovať proti Madurovi a ktorá nám neumožnila uznať Guaida ako alternatívneho e, nového prezidenta Venezuely. A viete veľmi dobre, prečo takto je. A veľmi dobre viete, pretože to je tlak Kremla. Je to pod tlakom Putina. To je tá pravda. A práve preto by sme mali povedať, dosť bolo pravidlám o jednohlasnosti eh, pri hlasovaniach v rade a to čo najrychlejšie, pretože talianská vláda nie je súčasťou väčšiny v rade, ktorá by mohla zreformovať našu eh, reformnú azylovú politiku. A pán Salvini, ktorý je špecializovaný v zablokovaní prístavov voči migrantom, blokuje aj vytvorenie skutočného e, európskeho riešenia, skutočnej európskej pobrežnej stráže. On blokuje aj európsku reformu dublinského systému. Aspoň momentálne tak tomu je. A a to vedie k absurdnému správaniu, pretože Taliansko a talianské občania sú tí prví, prví, ktorí budú platiť na e, absenciu tejto európskej politiky. A počas e, tohto e, tristného príkladu, ktorá vaša vláda dávala počas posledného roku, stále ste sa spolu zodpovednými za stagnáciu a ja sa bojím, že zajtra to bude recesia. Dnes je to, dnes je to stagnácia, zajtra to bude recesia, pretože vaša krajina nemá žiadne stratégie pre rast. Nie, nie je to tak? Vy máte len taktiku preto, aby ste sa nechali opätovne zvoliť a odsúvali e, dlhy ďalej. A takáto je realita. A dovolte mi uzavrieť svoje vystúpenie. Um, treba povedať, že posledná ľahkovážnosť vašej vlády, tá Luigi Di Maia, je to, že zneužíva svoj úrad na to, aby podporoval Žile žen, ľudové hnutie, ktoré bolo až doposiaľ dominované eh, skupinou demolátorov, ľudí, ktorí zapalovali auta E, zločincov, e, e, násilníkov, ktorí demolovali zastávky autobusov. Toto je niekto, s kým sa rozpráva Di Majo. A Di Majo sa dostal do kontaktu s Christofom šalašonom. Kto to je, tento človek, pán predseda? Je to človek, ktorý nielen raz, ale dvakrát žiadal, aby došlo k vojenskému prevratu proti priamo zvolenému prezidentovi Demo- Francúzskej republiky. Takže gratulujem vám k tomuto. Skutočne klobúk dole. Toto je správanie veľmi nezodpovednej vlády. To nie je správanie podpredsedu Rady ministrov dôležitej e, krajiny Európskeho spoločenstva. Takže myslím si, že tak pred rokom 23. novembra 2017 Di napísal otvorený list Emanuelovi Macronovi, v ktorom vyjadril svoj obdiv a navrhol, aby hnutie Cinque Stelle sa stalo aj talianským hnutím En Marche. Absurdné. Absurdné správanie. Takže dnes moja otázka pre vás, pán Konte, je, že koľko ešte, ako dlho ešte vy budete ďalej tým Buratínom Salviniho a Di Maja. Vyzývam vás, vyzývam vás k jednej veci – aby ste si zobrali e, príklad z vašich vznešených e, krajinov Spinelliho, Čampiho, Georgia Napolitána, Mária Draghiho. Áno, áno, Georgia Napolitána, áno, áno, dobre počujete ktorý je veľkým Európanom s veľkými myšlienkami a ktorý je, bol členom tohoto parlamentu. A nezabúdajme, nezabúdajme na moju dobrú e, priateľku Anu Bonino Takže to sú muži a ženy, ktorí sú tými veľkými osobnostiami Talianska, ktorí zohrávajú a zastávajú veľkú úlohu v Európe. A to je ten rozdiel medzi nimi a vami, pán Conte. Medzi týmito veľkými osobnostiami a vami. Voglio ricordare a tutti... Dovolte mi pripomenúť, všetkým poslancom, ktorí vystupujú, že toto e, nie je talianský parlament. Toto nie je debata o Taliansku, toto je diskusia o budúcnosti Európskej únie, takže prosím, diskutujme o talianských návrhoch v tomto smere. Io vi sto ricordando, il mio partito politico non sostiene... Dovolte mi povedať, že moja e, politická strana nepodporuje vládu pána Konteho, ale ja naozaj sa len snažím presadiť, aby to bola autentická diskusia o Európe a nie o situácii v Taliansku. Hovorte si, čo chcete. Ja vám len pripomínam, na čo slúži táto diskusia. Pani Forenca v mene Zjednotenej lavice a e, Severskej e, lavicovej aliancie. Nech sa páči signor presidente. Intendo porre a nome del GUN... E Ďakujem pekne ešte v mene GUNGL. E dovolte mi položiť niekoľko otázok predsedovi vlády Talianska, vychádzajúce z presvedčenia, že, že keď Taliansko padne, bude to mať obrovský dopad pre budúcnosť Európy. A práve preto vidím tu dve možnosti je dôležité, tie obidve možnosti sú veľmi úzko prepojené. Prvá je presadzovanie neoliberálnych politík a zároveň rastúci koncenzus silného reakcionizmu. Hovoríme o tom, že je nevyhnutné vybudovať alternatívu medzi týmito dvoma možnosťami, aby sme našli tretí priestor, e, budúcnosť pre Európu, ktorá sa bude opierať na jasné, jasnú budúcnosť pre mužov, ženy, ľudí. A práve takýmto spôsobom musíme dokázať čeliť možnosti toho, aby sme dokázali bojovať proti hrozbám neoliberalizmu. Hrozbám, e, proti ktorým táto parlamentná skupina každý deň bojuje v mene myšlienky rovnosti, ktorá si zaslúži naplňanie volebných slubov, ktoré dala aj táto vláda. Ehm, práve v tomto smere je dôležité povstať proti eh, neoliberálnym politikám, eh, zbaviť sa obmedzení rastu HDP spojeným aj z rastu národného dlhu E, bojujeme za rovný obchod, ako ste hovorili vy, pán premiér. V tomto smere ale nevidíme taliansku pozíciu ani voči e, SETA, ani voči ďalším obchodným dohodám. Vy ste hovorili o koheznej politike, ale pre taliansku vládu e, to nebránilo to, aby podporoval diferencovanú autonómiu, ktorá vedie k tomu, že dochádza k secesii bohatstiev a vidíme k tomu, že sa potláčajú politiky, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sme dokázali riešiť otázky európskeho juhu ako európskych otázok. Vy E, podporujete transatlantický e, pipeline, tá e, ropovod, ktorému sme, proti ktorému sme my namietali ako politická skupina. Takisto ste navrhli navrhli, e, vlastne nepodporili e, podporu e, bez doteraz neodmenovanej práce, ktorá spôsobí to, že veľa Talianov bude naďalej uvrhnutých do, do chudoby. Podľa dátov Oxfam sa ďalšie tisícky ľudí dostalo do chudoby a vy nerobíte nič, čo by to podporilo. Robíte flat tax a znižujete progresivitu v daňovom systéme a nemáte akýkoľvek plán na to, ako by ste vyriešili túto otázku. Nie je tu žiaden skutočný boj s neoliberalizmom. Ale to nie je len táto otázka, nie je to len to, čo som, čomu sa venuje táto vláda a čím ohrozuje budúcnosť Európy. Tento parlament schválil 25. oktobra 2018 ehm, pod veľkým tlakom, ktorý prichádza z mojho mesta, z Casa Pound, rozhodnutie a to uznesenie, ktoré vyzýva členské štáty, aby zakazovali neofašistické a neonazistické skupiny, ktoré ehm, sú združené v rôznych ehm, združeniach, ktoré glorifikujú fašizmus a nacizmus. A teraz sa pýtam, akým spôsobom chce Taliansko prispieť k naplneniu tohoto uznesenia a, a čo si o tom myslíte, pán predseda, keď vzťahy medzi ministrom vnútra talianskej vlády sú takéto, ako e, sa tu prejavuje aj medzi zakladateľmi Casa Pound. To je jasný dôkaz neofašistických tendencií a spolupráca. Dovolte mi pripomenúť vám, vážený pán e, premiér, že koreň každého fašizmu sa, sa rodí v procese dehumanizácie iných. To je presne to, čo vidíme aj v tom, ako sa správate proti migrantom. Nosím s hrdosťou tento šál, podobne ako aj ďalší e, e zastupcovia európskych skupín. Je to dôležité uvedomiť si, že dnes e, je akutnejšie pripomínať si humánnosť e, postoja k utečencom viac ako kedykoľvek predtým. To platí aj o viacerých ministrov vašej vlády. Toto to je znak solidarity. Takže v tomto smere je dôležité, aby sme pripomenuli, že prečo ste zavreli talianské dvere pre desiatky ľudí, ktorí boli izolovaní na mori. Vy ste ehm, spomínali závery Rady ministrov, ktoré potvrdili dohody s Tureckom o zároveň dobrovoľné presidlovanie a mali bojovať e, proti nelegálnym tokom, ale neurobili nič preto, aby sa e, potvrdila e, pozícia Európskeho parlamentu, ktorý žiadal reformu dublinského systému a, a presadenie systému povinnej realokácie. A čo robíte s týmto grafom, kde hovoríme o tom, akým spôsobom je potlačená prítomnosť neziskových organizácií na mori? Vy kriminalizujete neziskové organizácie, ohrozujete občianskosť v našej krajine a takýmto spôsobom um, E, trestáte ľudí, ktorí zachraňujú, zachraňujú životy na moroch a tvrdíte, že sú to isté ako prevádzači ľudí. Tak sa vás pýtam, pán premiér, e, ako sa, to e, sa stalo aj Ade Kolau a pýtam sa, akým spôsobom chcete ukončiť túto hanebnú politiku blokovania prístavov a blokovania neziskovej organizácií na mori. Pýtam sa vás, e, že či minister, ktorý má na starosti zachraňovanie osôb, e, akým spôsobom e, môže tento človek tieto ľudí izolovať a ohrozovať. A ako tento človek môže ohrozovať o budúcnosti Európskej únie a ich politik voči migrantom. A ďalej 8. marca v celej Európe, v Taliansku, na, námestia vidú ženy, feministky, na ktoré ste vy zabudli, tie ste nespomenuli vo svojom vystúpení. Dobre, stáva sa. A možno ste dobre urobili, pretože keď vaša vláda hovorí o právach žien, tak hovorí len negatívne veci. Neviem, či viete o fakte, že jedna delegácia výboru FAM navštívila Taliansko práve preto, aby bojovala proti faktu, že e, prítomnosť lekárov, ktorí namietajú vykonávanie potratov, e, znemožňuje autentické uplatňovanie týchto práv. E, tým sa pošliepáva právo na seba učenie žen, podobne ako to bolo povedané v Medzárodnom dome žien v Ríme. Neviem, či viete o fakte, že ženy žiadajú, že žiadajú tieto práva. Ženy žiadajú aj v rámci boja proti násiliu financovanie týchto centier boja proti násilia a chcú právo na seba učenie. Chcú aj takisto Európsku minimálnu mzdu. A to sú práve tie návrhy, o ktoré by ste sa mali oprieť a o týchto môžeme hovoriť ako o budúcnosti Európy. Nebudeme ďalej súčasťou tohto procesu, pretože preto, aby sme zachránili Európu z tohto, tohto rukojemníctva, chýbajú nám v tom práve podpory a politiky z vašej vlády. Ďakujem pekne. Slovo dostane uh, uh, poprosím vás o primerané tempo počas vášho prejavu, pretože tlmočníci potom si nemôžu vykonať svoju prácu. Takže najmä v taliančine máme tendenciu hovoriť veľmi rýchlo a niekedy prehltať slova, tak to veľmi stiažuje život tlmočníkom. Takže pán Lambert, nech sa páči, uh, zelený. Vážený pán predseda vlády, vítajte v Európskom parlamente zastupujete významnú krajinu, ale keď si predstavíme vašu krajinu, máme e, skôr pozitívne obrazy. Je to Taliansko, e, kde sa občania jednoznačne vyjadrili za zachovanie vody ako verejného tak Taktiež sú to e, občania, ktorí sa vyjadrili za to, aby sa vrátila táto zaplatiteľná forma energie, teda jadrová energia. Ďalej je tam hnutie za uh, podporu kvalitných potravín, e, proti fast foodu a tiež je to krajina, kde sa podporujú malé podniky, podniky, e, vytvárajú 3 milióny pracovných miest každoročne a pritom vaša vláda, vážny pán Konten, nás e, konfrontuje s inou realitou, Často si to pripomíname, tie najhoršie hodiny tohto kontinentu, e, keď je váš minister vnútra, e, to je skutočný váš šéf, tak povediac, e, on naplnil svoj sen vyhnáte z Talianska Rómov a o ktorí tam žijú. Vaša krajina je mimoriadne vystavená klimatickým zmenám a je taktiež vystavená riziku možného hospodárskeho úpadku, recesie ale vzhľadom na túto situáciu aj vo svojom prejave sa otvára, otačíte chrbtom možnosti ekologickej tranzícii, eh, teda hnací motor eh, talianskej ekonomiky aj európskej ekonomiky. To je, zvolili ste si eh, počúvať Rosela Murony, teda nepočúvate inovatívnych podnikateľov, ako napríklad taktiež Matilde Kaza, namiesto toho v mene u z nastaveného rastu vychádzate z faraonistických rôznych odhadov, ale taktiež skôr sa orientujete na eh, projekty eh, ťažby ropy na širom mori, nehovoriac už o prílišnej betonizácii krajiny. Zodpovednosť vašich predchodcov je tiež dosť značná. Nedá sa poprieť, že Taliansko trpelo dôsledkov politiky úspor, ktorá bola vnútená od masterskej zmluvy z európskej úrovne, ale namiesto toho, aby ste hľadali budovanie aliancie, aby ste zreformovali eurozónu, aby naša spoločná mena bola prospešná pre všetky členské štáty, vaša vláda si skôr zvolila cestu konfrontácie, teatrálnej, aj sterilnej e, takejto konfrontácie a to ešte zvyšuje rizika. Vaša krajina je v prvej línii z oči oči výzva migrácie a azylu. Mohli by ste si e, zobrať príklad z dôslednosti odhodlania e, Pietra Partola, e, to je lekár z Lampedúzy, alebo Domenico Lucano, to je starosta Liače. Namiesto toho vaša vláda vníma migrantov ako páchateľov všetkého zla v Taliansku a tiež útočí na plavidlá, ktoré vlastne zachraňujú ľudskosť v Stredozemnom mori. Európsky parlament prijal veľkou väčšinou e, upustenie od Dublinu, e, reformu Dublinu a pritom na rade je to zablokované. E, reforma, tak ako usvalil Európsky parlament, presne reaguje na požiadavky, ktoré uvádza vaša vláda. Ale aj tu hnutie piatich hviezd bolo proti, pričom Lega Norde e, sa zdržala. E, namiesto toho vaša vláda teda si zvolila spojiť sa s tými, ktorí chcú presadzovať pevnosť Európy a chcú nechať ponechané Taliansko samo na seba. E, otázka migrácie je problém pre Taliansko. Pán premiér, myslíme teda, že je na mieste skôr E, pozrieť sa e, na 2 e, milióny mladých ľudí, ktorí sa slobodne rozhodli odísť svoju krajinu v posledných 15 rokoch. Naozaj si myslíte, že takéto rozporúperné konanie vašej vlády ich priláka späť, aby sa vrátili a tiež, aby ich súrodenci zotrvali v krajine. Myslí, myslíme, že je to presne naopak, že to spôsobí, že Taliansko bude hnacím motorom ekologické tranzície demokratickou krajinou. Iba to by spôsobilo, že títo mladí ľudia budú ochotní sa vrátiť, eh, tak aby vaša krajina bola na takej úrovni, kde zodpovedať očakávaniam, eh, ktoré sa s ňou spájajú. My z európskej úrovne sa budeme mobilizovať, eh, budeme sa orientovať na všetky tieto priority. Je vous merci. A neopustíme Taliansko, neponecháme Taliansko same na seba. Del group Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny EFDD dostáva slova pani Laura Adžia. Grazie, presidente, presidente Katajnen. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán Katajnen, vážený pán premiér, Conte, dámy a páni. Je to 17. rozpráva o budúcnosti Európy a je tu riziko, že keď my tu budeme diskutovať o budúcnosti, Únia nemá ani prítomnosť. A my naďalej zatvárime, eh, že Európu, ktorú sme vytvorili, je, že je to našim domovom, ale v skutočnosti Európska únia potrebuje úplný prerod. Bola vybudovaná eh, zo strechy nadol bez základov a my chceme Európsky dom, ktorý bude trvácný, ktorý bude stať na pevných základoch. Chceme eh, spravodlivejšiu Európu bližšiu k občanom tiež Chceme, aby sa prestala Európa rozdeľovať na krajiny prvej a druhej kategórie. Nechceme sa orientovať len na financie, chceme rast, solidaritu a e, boj proti politike úspor. E, chceme Európu, ktorá bude kľúčovým hráčom e, aj globálne, ktorá bude schopná postaviť sa veľkým mocnostiam ako Čína, Rusko a USA. Chceme skutočnú jednotu nielen v názve, ale aj v praxi to si vyžaduje e, niečo viac, e, než len to, aby sme boli za alebo proti Európe. Často sa ľahko e, hádže kameňom na iných a pritom si nie sme ochotní uznať svoje vlastné chyby. Teda vidíme zrnko prachu v očiach iných, ale nevidíme brvno vo svojom oku. ľahko zabúdame na to, že aj v v našich radoch sú nedostatky, e, napríklad keď sa pozrieme na migráciu, e, Ďalej, keď sa pozrieme na otázku daňových rajov, e, keď je niekto proeurópsky, znamená to, že umožníme daňové raje, znamená to, že keď niekto proeurópsky umožní hlúpe ideologické presvedčenie, ktoré priláka ľudí iba preto, že je niekde priaznivejší sociálny systém. Európa sa orientuje na bankovníctvo, na úspory, na financie. Takáto je realita, ale ešte stále je často zmeniť. My vidíme, že zmeny sa už chystajú v Taliansku. Už sa blízka na lepšie časy znížili sme mzdy, teda um, dávky bývalým poslancom, taktiež sme znížili um, veľké um, jednorázové platby pri odchode do dôchodku, taktiež sme znížili o 30 miliárd byrokratické výdavky. Máme taktiež v Taliansku zavedený e, občanský príjem, tiež sme rozložili e, dôchodkovú reformu, ktorú nám vnútila Európa, zdôrazňujem, Európa nám ju vnútila, a aby sme mali e, sprísnené úsporné finančné účty. Ja som z Umbrie, vy ste hovorili, pán Katajnen, noči v Umbrii. My sme tam svedkami toho, že pak stability rastu vlastne spôsobuje eh, znižovanie eh, investícií. To by sa malo odčítať od paktu stability rastu. O to žiadame od počiatku. My to, čo hovoríme, to aj robíme. V nedávnej správe o Taliansku sa uvádza, že sa zvyšuje dôvera talianských občanov vo vládu. Zvyšilo sa to o 15 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom eh, podľa významného think tanku a to teda naplne Talianov nádejou do budúcna. Môžete nás volať populistami, vy, pán premiér Conte, tak ako ste aj vy uviedli. Ak počúvanie ľudí je populizmus, tak sme populisti. Veľmi často však tu v Európskom parlamente, tu v tejto klietke zabúdame počúvať ľudí, ako často sme žiadali o to, aby sa vyslali silnejší signál občanom, počínajúc napríklad e, zrušením e, dvoch sídel Európskeho parlamentu. Táto budova, v ktorej sme teraz e, na 4 dní v mesiaci, stojí 200 miliónov eur ročne. A nie je dôvod na to, aby sa to zachovalo. My sme priateľmi Francúzska a Francúzov, ale nemyslím si, že by sme mali podporovať vandalov a im podobných A tiež si nemyslím, že by sme mali prijímať kritiku na našu vládu. Mali by sme podporiť zastavenie e, veľkého sídla Európskeho parlamentu. Demokracia to nie je žiadna výsada. E, demokracia predsa sa netýka budovy či sídla. Musíme sa zamyslieť nad um, úrovňou miest, dôchodkov a neuveriteľnými platmi komisárov. E, to je urážka predsa všetkým ťažko pracujúcim občanom. Poslanci sú tiež privilegovaní. Predseda Tajany v našom návrhu žiadame o vašu podporu. zvládneme to presadiť vďaka aj podpore občanov v nadchádzajúcich voľbách a vďaka iným silám, ktoré nás podporia. My sme silný tým, ktorý vedieme teraz Taliansko, riadíme ho a vyžaduje eh, si takýto prístup aj niekoho takého silného, kompetentného vo vedení Európy. Môžete si byť istí, že postupne tak, ako meníme Taliansko, tak postupne zmeníme aj Európu. Pre všeobecnú eh, pripomienku iba pripomínam, že eh, otázka výberu sídiel Európskeho parlamentu nie je kompetenciou tohoto zhromaždenia, je to kompetencia členských štátov, ktoré podpísali zmluvy. Takže to nie je otázka do pléna. Ďalej, čo sa týka pani Adžej, e, dovolte mi iba odpovedať vám, že ja už som e, odmietol 500 tisíc eur a e, svoj plat Európskeho komisára som odovzdal na, na, na filantropické účely. Ďalej pán Bicotto z ENF, nech sa páči. Pani Bicotto, vítajte pán premiér Conte. Dnes prinášate do Európskeho parlamentu mimoriadnú skúsenosť prvej skutočnej vlády zmeny v celej Európe. Je to vláda, ktorá e, s hrdosťou pripomína suverenitu našej krajiny. Vláda, ktorá e, neodtáča hlavu od e, potrieb ľudí a má odvahu povedať nie diktátu z Bruselu. Má odvahu nie povedať Berlínu a vie sa postaviť tomu malému Napoleonovi Macronovi. Je to vláda, ktorá v konečne bráni záujmy talianského ľudu. Počas týchto mesiacov tá vaša vláda, Ligi a Cinque Stelle, preukázala, že zmena je možná vďaka nášmu lídremu Matovi Salvinimu um, bola zastavená nelegálna migrácia. Vďaka zákonu o bezpečnosti sa ukončil biznis s obchodmi, obchodovanie s ľuďmi vďaka e, kvote 100 sme dokázali e, účinne e, riešiť otázku dôchodkovej reformy. Vážený pán premiér Conte, veľa toho dobrého ste už urobili. Veľa ďalšieho treba ešte spraviť. V tomto smere treba dať aj autonómiu Benetu, Emilie Romani a ďalším regiónom Talianska. Treba znižovať dane a zároveň treba jasne povedať, že Maduro je, diktator, je diktatorský komunista, ktorý má odísť a že Taliansko je 100% na strane eh, venezuelského ľudu, ktorý chce slobodu. Pán predseda vlády Conte, vy z, my z Legy už pracujeme, pretože po Taliansku chceme zmeniť od základu až po strechu celú Európu. A urobíme to s podporou talianského ľudu pretože európske voľby e, spravia z Salviniho ligy prvú, kraj, prvú stranu, ktorá vyhrá talianské voľby a bude to prvá strana v európskych voľbách. Stačilo, stačilo Európy, ktorá bola otrokom bankám nadnárodných firiem. Stačilo Európy, ktorá presadzovala úsporné úspornenie. Stačilo Európy Junckera, Merkelové a Macrona. Stačilo Európy, ktorá chcela diktovať to, ako máme žiť my, ktorá chcela zotročovať talianský ľud. V Taliansku rozhodujú talianskí ľudia. Nie Merkelová alebo Macron. Po, eh, po európskych voľbách pardon, eh, budeme mať silu a čísla preto, aby sme vybudovali novú Európu. Európu ľudí, Európu slobody. Európu, ktorá dokáže chrániť svoje hranice, dokáže ukončiť nelegálnu migráciu, dokáže podporovať naše firmy, naše podniky, našich zamestnancov. Pán predseda vlády Conte, sme presvedčení, že naša vláda vydrží a, a, a, a vydrží ešte o mnoho dlhšie, pretože my všetci, my všetci máme veľkú misiu, ktorú musíme dosiahnuť. Obhajovať našu zem pred byrokratmi z Bruselu, obhajovať slobodu a suverenitu talianského ľudu. Dobrá práca, pán predseda Conte. La parola Arne Wolf non iscritto. Grazie, Teraz slovo dostane pán Wolf za nezaradených. Vážený pán predseda Konty, pán premiér, je pre mňa veľkým potešením, že ste tu, pán Konty. Odhodlanie vašej vlády odolávať privilegovanému vplyvu Merkelovej a Macrona a odolávať tlaku zo strany elít Európskej únie nám dnes ukazujú poukazujú na tých, ktorí obvinujú vašu vládu, že je fašistická, rasistická, antieurópska, dokonca proti ženám. Zaslúžite si aplaus za vaše kroky. Inšpirovali ste demokratov v tomto kontinente i v celom svete. Vaša vláda ukázala, že Európa nie je inštitúcia, ktorá sa nazýva Európskou úniou. Je to kontinentom uh, starých národov, uh, ľudí, ktorí majú dlhú históriu, ale moderné metódy. Niekedy majú žlté vesty, niekedy hlasujú za Brexit, niekedy, ako vaši kolegovia z piatich hviezd, eh, sociálne médiá si zoberú a premieňajú ich na moc pre bežných ľudí. Sú to moderné metódy pre starobilé hlasy, ale tieto starobilé hlasy treba si vypočuť. Dnešná debata je o budúcnosti Európy. Pán premiér, vy, a vaša vláda a vaši kolegovia ste budúcnosťou Európy. Bravo, bravo, bravo. Ďakujem. Daora, la parola. A teraz? Ďalej má slovo pán predseda vlády, talianskej vlády, Conte, na to, aby mohol zodpovedať na prvé otázky, ktoré boli predložené a ktoré zazneli. A keď aj pôjde potom. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. <clears throat> Témy, ktoré, ktoré ste sa dotkli, sú viaceré, sú mnohé. Siahajú od tém, eh, ktoré sú otázkami európskej budúcnosti, až po témy, ktoré sa oveľa viac týkajú národnej politiky, ktorú presadzuje moja vláda. A treba povedať, že začal to témou, ktorá... Ale ospravedlňujem sa, ak neodpoviem všetkým, ale pokúsim sa zoskupiť tie témy, ktoré tu zazneli, aby boli podporené. Začneme témou, ktorá tu bola spomenutá, ktorá zaznela vo všetkých vystúpeniach Hadam, ale to otázka migrácie. A dovolte mi pripomenúť vám, že každý z nás môže mať svoj názor. Ale chcem pripomenúť, čo urobila moja vláda konkrétne a zároveň nejakým spôsobom sme sa vysporiadali s témou migrácie a zároveň nejaká je tá realita, aké sú tie fakty a potom si každý môže urobiť svoje závery. Ale treba si uvedomiť, že nerobili sme to, že by sme zakrývali realitu, že by sme zapierali fakty, tak ako, eh, ako sa diali priamo v teréne. Od prvého momentu, keď moja vláda vstúpila do úradu, s plným vedomím toho, že téma migrácie je téma, ktorá rozdeluje, že je to téma, ktorá rozdelovala našu krajinu a paralizovala. Videli sme, že tam boli stovky tisíc vylodení za niekoľko rokov. Taliansko nedokázalo reagovať na tú situáciu s predchádzajúcimi politikami a nedokázalo reagovať na tieto migračné toky. Berúc na vedomie našu geografickú polohu, asi na to môžu zabúdať, ale my sme v jadre Stredomoria a treba si uvedomiť, že tieto toky, predovšetkým z Afriky, sa Strednej Afriky, sú priamo nasmerované a znamenajú vlastne priamy dopad na naše územie. Takže vedom, alebo s vedomím toho, čo sa deje a zároveň s vedomím toho, že e, je tu e, jasný presah z minulosti, bolo jasné, že tu nedochádza k žiadnej integrácii. Nepre, ne, ne, ne, neprekrývajme tento problém pokritectvom. E, videli sme, že objem, obrovský objem integrácie viedol, imigrácie vedol neintegrácii. Takisto aj môj kolega, ktorý predchádzajúci premiér vlastne robil z migrácie tému, ktorá bola veľmi oddelená od ľudí, ten mi potom povedal, potom ako navštívili na talianské mesto na severne povedal, že Giuseppe, teraz už chápem, že máte obrovský problém, pretože na uliciach videl desiatky desiatky migrantov. A my sme sa, ako sa sme sa vysporiadali s týmto problémom? Vysporiadali sme sa s tým štruktúrálnym prístupom, zabezpečili sme, že aby v mimoriadných núdzových prípadoch sme dokázali spracovávať alebo teda presadzovať tieto toky, ale teraz máme stratégiu, ktorá má 10 cieľov, ktorá bola vybudovaná počas mnohých mesiacov, ktoré začína od politikov toho, že vlastne budujeme vzťahy s krajinami tranzitu, kde začínajú tranzitné toky, kde začínajú tieto cesty do Európy. Teda začíname spolupracovať s krajinami tranzitu sú tu problémy vlastne aj na námorných hranicách Európy, kde vidíme aj obrovský problém proste následnou redistribúciou um, do jednotlivých krajín a takisto aj s celkovými tokmi následne už na európskej pevnine. Dovolte mi pripomenúť vám, že Taliansko počas uh, prvého európskeho samitu, na ktorého som sa zúčastnil uh, koncom júna, Taliansko zaujalo veľmi aktívnu rolu, ktorá sa týkala uh, záverov, ktoré sme dosiahli. Tam sme poprvýkrát dosiahli a vymenovali základné princípy, ktoré chceme zdieľať. A mohli sme potvrdiť princíp že ten, ktorý sa vylodí v Taliansku, sa nevylodí mimo Európskej únie, ale vylodí sa v Európe. A to je pointa, ktorú sme chceli vytvoriť. A to je vlastne potvrdenie princípov, ktoré sme vytvorili dnes. A to sa snažíme aplikovať konsekventne ako princíp. A samozrejme, toto nie je vina Talianska. Nie je to vinou Talianska.